Záme k vysvetleniu hlasovaní. Začíname e, správou Danžan, kde ide o uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej obranej politiky a na minútu tu dávam slovo pánu Henenovi. Mr. Hannan, please. Pán Hannan. Mr. Hannan. Pán Hannan. Ďakujem vám. Ďakujem, e, pani e, predsedajúca. Aký zvláštny nápad, že sme povinní robiť kolektívne zahraničnú politiku, hoci nemáme vo svete žiaden vplyv ako e, nezávislé hlasy. Pozrime si na no-, Norsko. To je taký príklad. 5, 5 miliónová krajina, kde diplomati sú aktívni takmer na každom kontinenti vyjednali mier medzi Sudánom a Južným Sudánom, medzi Izraelom a Palestínou. Sú aktívni na východe Ázie, na Sri Lanke. Nemyslíte si, že veľká krajina by mohla byť schopná dopad na svetové e, udalosti. Spojené kráľovstvo má 63 miliónov, obchodná veľmoc, e, námorná veľmoc, má skúsenosti, e, jazyk a právo ktoré by opravňovali na každom kontinente. Myslím si, že ako petia e, najväčšia e, ekonomická veľmoc by mohli byť nezávislí v pozitike. Ďakujeme. Bohužiaľ rečník bol prerušený. Teraz má slovo pani Gil. Ďakujem. Zdržala som sa pri hlasovaní o tejto správe, pretože zatiaľ čo súhlasím s tým, že by sme mali vystupňovať spoluprácu, aby, sme, aby naša spoločná obranná politika bola efektívnejšia, myslím si, že je rozhodujúce pre EÚ i moju krajinu, aby Spojené kráľovstvo bolo e, účastné tohoto bezpečnosti a obranej politike mimo NATO alebo duplikáciou krokov ktoré už pokrýva neto, je zložité podporiť to. Jednoducho to znamená plýtvanie prostriedkami a menej e, globálneho vplyvu. A však myslím si, že správa sa zaoberá množstvom otázok výrazného významu, ktoré by sa mali riešiť, keď členské krajiny diskutujú o zahraničnej a bezpečnostnej politike v júni. Mali by sme sa pozerať na to, kde môžeme pridať hodnotu a kde môžeme urobiť viac e, preto musíme spojiť všetky politiky. Ďakujeme vám veľmi pekne. Prerušuje pani predsedajúca rečničku. Slovo má pán Polčák. Ďakujem, pani predsedajúca. Na rozdiel od predrečníkov si myslím, že spoločná zahraničná bezpečnostná politika by čo najviac mala byť naozaj spoločnou pre všetky krajiny EÚ a mala by byť i do tej miery spoločná, že by mala byť i jednotnou spoločnou politikou. Myslím si, že v tej spoločnej sile je oveľa väčšia sila všetkých národov, ktoré sú v rámci EÚ a na rozdiel od kolegov sa domnievam, že toto je obrovská príležitosť pre presadzovanie hlasu v Európy v celom svete, ktorý sa čoraz viac globalizuje. A ešte e, otvorím jednu tému, ktorá sa týka obrannej politiky, respektíve e, duplovanie tejto politiky s, s zložkami NATO. Dlho som tvrdil, že NATO by nemalo byť globálno uh, bezpečnostnej a obrannej politike. Ale neschopnosť, nemožnosť vstúpiť priamo e, e, zo strany EÚ do konfliktu v Ukrajine je e, dobrým argumentom pre spoločnú obrannú politiku. Ďakujeme slovom pán Jar. Ďakujem. Pre mňa tu nejde o otázku, či EÚ môže viac prispieť k bezpečnostnej politike. Ja som názoru, že EÚ musí E, viac prispievať. A keď sa pozrieme po svete, tak sa stačí pozastaviť pri vonkajších hraniciach EÚ a položiť si otázku, či otázka, či je tam situácia stabilnejšia, podľa mňa čoraz nestabilnejšia a to vyslovene si žiada spoločnú európsku bezpečnostnú politiku. Preto žiadosti e, i správe som dokázal e, vysloviť podporný hlas treba, aby vznikol výsledok s radovou komisiou, ako povedali predrečníci. Dôležité, najdôležitejšie je, aby tu neboli dvoj, duplované štruktúry a aby spoločné členské krajiny spolu s parlamentom vytvorili spoločnú bezpečnostnú politiku. Ďakujem. Ďakujem slovo, pán Wolf. Ďakujem. Pred rokom som tu bol poprvýkrát ako nový poslanec a keď som počul, ako mnohí žiadali sankcie voči Rusku a niektorí dokonca hovorili, že vojna EÚ proti Rusku by, eh, by mala nastať, tak som si hovoril, nemajte obavy, EÚ nemá žiadnu armádu a nemá takéto ašpirácie, ale táto politika a spoločnej bezpečnej politiky dnes eh, bola odhlasovaná financovanie, ďalšiu armádu EÚ, odhlasovali vlastne financovanie európskeho vojenského výskumu, odhlasovali tu daňové úľavy spoločnostiam, ktoré financujú a podporujú e, európsku obranu a tiež sa tu odhlasovala schopnosť EÚ e, iniciovať vlastné zabíjanie drónami. Dnes tento parlament mení EÚ e na e, nebezpečné a tmavé miesta. Preto som hlasoval proti, pretože si nemyslím, že EÚ by mala mať silu e, spúšťať vojnu voči iným krajinám. Ďakujem pekne a prejdeme k ďalšej správe. Správa Kukan Taranta. A ako prvá dostáva slovo pani Gil. Ďakujem pekne, predsednička. Ja súhlasím s tým, že potrebujeme No, spoločnú e, bezpečnostnú a obranú politiku, dajú sa zvýšiť, dá sa zvýšiť efektivita a mm, účinnosť vynakladaných finančných prostriedkov na jednotlivé misie. No a to by nám umožnilo rýchlejšiu, flexibilnejšiu flexibilnejšie nasadenie misií CSDP, e čo by zaručilo silnú zahraničnú politiku, lepšie management zdrojov. Treba e, hľadať možnosti, ako doplniť to, čo už sa urobilo niekde inde, ako v prípade NATO, namiesto toho, aby sme duplikovali e, činnosti. A myslím, že nepotrebujeme daňové stimuly na spoluprácu s ohľadom na to, že zvýšená spolupráca je dostatočne e, silná už sama. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostáva pán Kelly na jednu minútu. Ďakujem pekne, predsednička. Pôvodne e, som chcel e, povedať, že pred 5 rokmi sme hovorili o bezpečnosti a obrane, ale kvôli tomu, čo sa stalo na Ukrajine a angažovanosti Ruska, tak mnohé krajiny eh, zmenili názor a revidujú záležitosť. A rovnako je na tom aj Európska únia. No a preto som bol spokojný, že so skupinou sme vo všetkých hlasovaniach, okrem jedného, to bol článok 3, odsek 2, kde sme sa zdržali, pretože jasne hovorí o militarizme a ako neutrálna krajina Írsko chceme ostať neutrálne aj v tomto hlasovaní, preto sme sa zdržali. Ďakujem pekne, predsednička. Kolegyne, kolegovia, ak neuvidím ľudí, ktorí sú na mojom zozname, tak ich nevyvolám. No a prejdeme k ďalšej správe, správy Anny Gomeš a slovo dostáva opäť pani Gil. Ďakujem pekne. Pani predsednička, som sa zdržala, pretože mám obavy o účinnosti a pochybnosti o účinnosti opatrení, ktoré sa tu navrhujú. Tie opatrenia sú podobné tým, ktorým, ktoré už boli vyjadrené v iných správach, ale chcem zdôrazniť, že sú tu mnohé kritické otázky, ktoré by sa mali náležite, náležite prešetriť na samite pre obranu. Pre mňa je veľmi dôležitá oblasť IKT alebo počítačová, ktorá je dôležitá na zaistenie bezpečnosti, ale stále sa pokladá veľmi často ako vec ďalekej budúcnosti. A následkom toho sme zaostávame v strategickom využívaní kybernetického priestoru, obhajovaní záujmov našich občanov, ale USA každoročne identifikuje počítačové útoky ako najväčšiu hrozbu našej národnej bezpečnosti, ale v Európe to nie je mm, vôbec témou. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Jurek. Vážená pani predsednička, keď chceme zabezpečiť lepšiu kolektívnu bezpečnosť a keď sú to veci, ktoré krajiny môžu zrealizovať lepšie samotné, alebo teda spoločne, tak by sme mali vystupovať a hovoriť jedným jazykom, hlavne v transatlantickej spolupráci, pretože väčšina z našich krajín sú, je aj v NATO. Ale ako môžeme hovoriť o spoločnej politike, keď 7 rokov po útoku Ruska na Gruzínsko, naši gruzínsky spojenci, priatelia sú stále mimo štruktúr NATO, nie sú v NATO. Instytucje, wspólne kompetencje powinniśmy tworzyć. A nevystupujeme, nevystupujeme jednotne. Spoločné inštitúcie sú dôležité na to, aby sme mali spoločnú politiku. Ale nemôžeme vzbudzovať len dojem spoločnej politiky. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ďalšia správa by bola správa o pokroku Turecka, ale keďže bola odložená, a mnohí, ktorí odišli, pán Kelly jediný, tak nebudeme vysvetľovať. Túto správu ďakujem pekne za to, kolegovia. A to ukončuje vysvetlenie hlasovania. No a na začiatku ďalšieho zasadnutia dostanete na schválenie zápisnice. No a ja dnešné schválené uznesenia